Proviamo a fare un po' di silenzio, per favore. Passiamo al, al secondo gruppo di lavoro. Teraz sa dostaneme k druhej časti našeho panelu, určite nemenej zaujímavej. V tejto druhej časti pôjde o otázku implementácie e, z usmernení OSN, pokiaľ ide o ľudské práva a hospodárstvo a teda prístup e, k príslušným prostriedkom nápravy. V mnohých krajinách to malo veľký úspech. Mnohé tieto Ako sa volá pán zastupca komisie? Prepáčte, Počujete ma? Ha già parlato molto prima, vedo che parla anche dopo, quindi. Tento náš kolega eh, už veľa povedal, aj teraz veľa rozpráva. Ako som už povedal, implementácia doteraz mala v mnohých krajinách výrazný úspech, v mnohých členských krajinách EÚ. Musíme eh, preto na tom pracovať na globálnej úrovni i naďalej ak chceme diskutovať, ako sme pokročili. Vítam následovné osoby. Najprv Beata Faračík, autorka štúdie, ktorú náš výbor zadal na vypracovanie. Ide o implementáciu e, usmernení OSN pre e, e, ekonomiku a ľudské práva. Potom pán Suraja Deva, zástupca pracovnej skupiny OSN e, k otázke hospodárstvo a ľudské práva a potom pán Zulfikar Shah, spoluriaditeľ Pakistanského inštitútu pre tvorbu práce a výskum, pohovorí o situácii po e, udalostiach na Placa Ráma, pokiaľ ide o pracovné podmienky, bez veľkých Eh, odkladov dám slovo eh, pani Beate Faračík. Máte 7 minút ako i vaši predrečníci. You, Ďakujem a dobré popoludne. Veľmi rada ho, eh, vystupujem pred týmto zhromaždením. Pôvodne som si pripravila 15-minútový príspevok, preto nebude ľahké skrátiť to na 7 minút Všetci vieme, že vieme, že v roku 2016 bolo 5. výročie prijatie týchto spomínaných usmernení. To nám dáva dobrú možnosť e, prehľadu, hodnotenia e, doterajšej implementácie. Komisia už pohovorila o tom, čo sa deje v EÚ a ja mám preto za úlohu povedať, čo sa deje v, globálne v krajinách mimo EÚ, pokiaľ ide o prvý pilier. Nie je pochyb o tom, že e, tieto štandardy, tieto e, usmernenia sa stali globálne akceptovanými, kde ide o prípady kde zneužitia ľudských práv v rámci e, obchodného prostredia. Stalo sa to referenčným bodom, pokiaľ ide o ľudské práva v e, ekonomickom prostredí. To potvrdenie e, grémiom OSN pomohlo v diskusiách s jednotlivými štátmi, pretože inak by nikdy neboli začali diskusie o tejto téme pokiaľ ide o posudzovanie pokroku implementácie, veľmi to závisí, či, či chceme vidieť pohár poloplný alebo poloprázdny. Určite sa e, za posledných 5 rokov udialo veľa v porovnaní s ďalšími procesmi napríklad týkajúcimi sa ľudských práv. Určite sme tu videli zosúladenie s mnohými medzinárodnými štandardmi, napríklad e, na pôde OECD, globálny kompakt, rôzne štandardy výkonnosti a tak ďalej. Napríklad e, e, odporúčania tiež Rady Európy, zhromaždenia ministrov tohto grémia, kde táto implementácia sa povyšuje na ďalšiu úroveň Takisto tu vidíme regionálne zoskupenia EU, COE a tiež e, e, odkazy na to, že sa to objavuje na prvých e, na rôznych súdnych pojednávania. A nedostatky týchto NGP a ich implementácie sa nám vracajú vo forme silného tlaku k medzinárodne záväzným zmluvám k právam pracovníkov. Z môjho pohľadu najväčším úspechom je, že vďaka tomu e, NGP začali konečne e, zainteresovaní komunikovať. Pôvodne tie e, bol prístup úplne iný, prebie- neprebiehali vlastne žiadne pozície, žiadna interakcia. Teraz e, zainteresovaní komunikujú. Minimálne e, prebieha konštruktívnejšia diskusia s cieľom pochopiť vzájomné obavy, výzvy, a potenciál. Nemožno to podceňovať. Veľký, veľký úspech. Medzina, väčšina z tých, s ktorými som hovorila, e, sa domnievali, že by sme sa neboli posunuli tak ďaleko v diskusiách, pokiaľ ide o ekonomické prostredie a ľudské práva bez týchto e, usmerení NGP. To, čo sa teraz deje, e, sa deje na úrovni vyšších politík, dochádza k výraznej komunikácii. Toto všetko sa však nepretavilo v teréne do výsledkov a stále vidíme, mm E, porušenia ľudské práva, ľudských práv a preto je na čase prejsť od slov ku krokom, aby sme naozaj e, posunúť sa e, ku krokom. Keď sa pozrieme na implementáciu týchto, týchto princípov členskými krajinami, pracovná skupina a jej odporúčania, rôzne ďalšie grémia žiadajú národné akčné plány, ktoré by boli strategické, politické dokumenty, kde sa možno vnímať ich ako nástroj na implementáciu UNGP. Môžu e, umožniť e, intergovernmentálnu e, kooperáciu môžu zabezpečiť jednoducho horizontálnu po, po, politickú koherentnosť. E, dávajú vládam povinnosť vlastne kontaktovať národné e, posud, posudky z terénu, musia sa snažiť e, e, nájsť opatrenia, ktoré pomôžu vlastne efektívne mechanizmy na riešenie týchto medzerí, aby sa naozaj hľadali príčiny a potierali sa e, takisto, aby sa pomohol pomohlo prístupu obetí k spravodlivosti. Takisto je dôležitá výmena medzi e, zainteresovanými. Treba mať dobrý e, proces národných plánov. To môže umožniť výbornú platformu pre rôznych aktérov komunikovať, vytvoriť si dôveru. V množstve spoločnosti, vrátane v Poľsku, je tu veľký nedostatok dôvery do verej, vo verejnej sfére, takže vytváranie fór, kde možno sa snažiť pochopiť e, e, jednotlivých aktérov. Je to niečo, čo je disponibilné. Pokiaľ ide národné akčné plány, je ich tu 13, pretože Francúzsko e, doplnilo tento zoznam. Moja prezentácia vznikla predtým. Bol Bohužiaľ, z týchto 13 národných plánov len e, nemnohé sú mimo Európy. Po svete sa ale deje oveľa viac vecí na úrovni hĺbkového, teda tá hĺbka toho procesu sa veľmi líši. Nemám ale čas na hĺbkovú analýzu. Podľa mňa procesy, ktoré vnímame v Kenii, v Mexiku, sú tými e, asi najzaujímavejšími, najsľubnejšími. EÚ e je tu vo vodcovskej pozícii. Bohužiaľ, kvalita národných akčných plánov v skutočnosti e, nie je dobrým príkladom. Sú tu výnimky, ale vo všeobecnosti, keď sa hovorí s ľuďmi mimo Európy, hovoria, že Európa je príkladom, že tu je vyvinutých 8 či 9 národných implementačných plánov, ale nie sme e, inak dobrým príkladom E, pokiaľ ide o implementáciu, vlády by mali mať naozaj motiváciu zabezpečiť, aby to neboli len slova o tom, čo sa udialo v minulosti. Mali by sa zameriavať na to, čo možno robiť v budúcnosti, aby klesal e, počet e, týchto porušení práv v korporátnom prostredí. Jednoducho je prostredníctvom týchto národných plánov určitý záväzok, čo sa ukázalo zjavne, že e, očividne nie všetky vlády nie sú pripravené zavádzať reformy, ktoré e, si vyžadujú pozornosť. Vlády samozrejme môžu ísť i iným e, spôsobom, nemusia mať len národné akčné plány, môžu mať iné úsilia, ktoré nemajú takúto povahu ale smerujú k tomuto splneniu týchto e, riadiacich princípov. Sú tu i body, ktoré by som odporúčala. E, nedostatky sú také, že nie je to e, doplnkové, pardon, komplexné. Pokiaľ ide o podporu, už tak je tu, sú tu veľmi priame odporúčania keď e, skupina navštevuje jednotlivé členské krajiny. A to je veľmi, veľmi užitočné. Krajiny takisto môžu využiť e, inštitúcie. E, čo je veľmi dôležité je to, aby sme sa posunuli vpred, pokiaľ ide implementáciu týchto cieľov. Musíme pochopiť výzvy. Pokiaľ ide o implementáciu týchto cieľov, máme tú veľmi malú asi e, plochu, aby ste to dokázali odčítať, ale identifikovali sme tu hlavne to, že je tu ochota e, byť globálnym e, lídrom. Tlak, pokiaľ ide o občianskú spoločnosť a tiež podporu vo forme financovania zo strany členských krajín. A pokiaľ ide o výzvy, ktoré vnímame, tu e, e, rôzne prekážky, sú to e, prekážky v chápaní, v osvete na pôde samotných vlád a tým pádom klesá politická vôľa politicky konkrétne konať. Samozrejme nedostatok zdrojov, opozícia zo strany opozície, teda jednotlivých zainteresovaných, ale jedna z hlavných víziev e, v hlavách e, rôznych úradníkov je to presvedčenie, že si myslia, že e, CSR medzi ľudskými právami, medzi občanmi je to isté, ale to je veľký rozdiel. Iba ak pochopíme tieto rozdiely a prekonáme pekažky, posunieme sa vpred. Pokiaľ chceme prekonať tieto prekažky v implementácii týchto riadiacich princípov, princípov OSE treba naozaj e, zlepšiť offsetu, osvetu, treba e, zavádzať aktivity, ktoré vytvárajú kapacity, podobne ako e, v iných úsiliach určité vzájomné učenie sa v spolupráci, jednoduchá vec a nedostatok peňazí, ktoré momentálne vnímame v tejto oblasti. Začneme s vecami, ktoré sú jednoduché, financujme to a prejdime k ďalšiemu kroku. Momentálne tá e, nedostatočné povedomie, nedostatočná osveta predstavuje základnú prekážku. Podporu a financovanie som spomenul, je to hlavný e, kľúčový problém organizácie občianskej spoločnosti, národné štátne inštitúcie výrazne konajú za minimálne náklady. Vidíme to správne, to je práca, ktorá ovplyvňuje to, čo sa deje v teréne. Prekročila som e, môj vyradený čas, za čo vám ďakujem implementácia týchto e, jediacich princípov SNS napreduje, ale bola by napredovala ešte rýchlejšie, ak by sa bola spojila so skutočnou politickou vôľou. Mali by sme naozaj tlačiť na vyššiu mieru spolupráce medzi skupinami e, zainteresovaných krajinami. Mali by sme sa učiť z jednotlivých prípadov, jednotlivých národných plánov, aby i ďalšie plány mali väčší zmysel. Potrebujeme konkrétne kroky, odstraňovať bariéry, Krajiny, ktoré e, tento signatársky proces vlastne ignorovali, mali by v dobrej vôli e, snažiť sa e, spúšťať zmysluplné procesy. A Európsky parlament by v tomto úsilí mal veľmi napomáhať, aby ľudskoprávne štandardy sa zapracovávali do dokumentov, pokiaľ ide o rozvoj obchodu, tieto riadiace princípy OSN Parlament by mal zabezpečovať spoluprácu s pracovnou skupinou OSN, aby posolstvo bolo konzistentné, aby ľudia vedeli, o čom vlastne tieto riadiace princípy sú. Ďakujem vám e, za e, podporu, výbornú prípravu uznesenia k textilnej oblasti. Mali by sme žiadať viac financí. I Európsky parlament by mal podporovať tieto princípy ich pretavením do rôznych e, prekladov, rôznych verzií e, materiálov Európskeho parlamentu. Určite sa dajú nájsť prostriedky na preklad tohto 40-stránkového dokumentu do 28 jazykov. Určite sa e, tlačí tiež na Európsky akčný plán pre práva v hospodárskej oblasti. Je naozaj hambou, že Európska únia, Európska komisia v tejto oblasti zatiaľ nekonali. Thank you. Thank you. Deva. Thank you very much. Ďakujem. Teraz má slovo Surya Deva. Je pre mňa cťou podeliť sa s vami o názory ohľadom uplatňovania tých hlavných princípov. A som potešný za to, že môžem byť súčasťou tohto Eh, týmu panelistov. Eh, nemám k dispozícii 15 minút, taký luxus si nemôžem dovoliť, ale mám oveľa kratší čas k dispozícii. Eh, čo znamená účinný opravný prostriedok v prípade zneužívania ľudských práv? A po druhé sa pokúsim načrtnúť mnohoraké E, e, možností e, členských štátov a budem sa snažiť pritom koncentrovať na členské štáty EÚ a ich úspešnosti pri uplatňovaní účinných opravných prostriedkov v danej oblasti. Ako isto všetci prítomní vedia, tieto smerné princípy boli schválené v roku 2011 a e, členské štáty, štátne organizácie, občianské organizácie, e, priemyselné, zamestnanecké asociácie do veľkej miery ich prebrali. I napriek e, skutočne veľmi úspešnému prevzatiu týchto princípov Mm, stále sú problémy pri uplatňovaní, mm, účinnom uplatňovaní obravných prostriedkov pri e, prípadoch porušovania ľudských práv. Myslím si, že toto si zasluhuje prioritnú pozornosť a v tomto zohrávajú kľúčovú úlohu členské štáty práva bez opravných prostriedkov. Mm, vlastne veľa neznamená v praxi. A príslušná pracovná skupina z OSN na to poukázala. Je, e, musíme si uvedomiť, že e, nie, nie je poskytnutá e, presná definícia opravného prostriedku. Preto by sme mali sa pozrieť do Eh, medzinárodného práva, eh, eh, ľudské práva a z toho vychádzať pri snahe pochopiť, čo to znamená účinný opravný prostriedok. A opravný prostriedok, ak má byť účinný, musí byť dostupný a má byť pripravený k dispozícii, cenové dostupný a takisto má mať aj určité odrazujúce prostriedky. A podľa mňa ešte tri ďalšie faktory si zažujú našu pozornosť držiteľ práv by mal byť e, ústredným objektom pri e, akokoľvek prípade e, hľadania opravného prostriedku pri porušení ľudských práv. Čiže opravné prostriedka majú reagovať na skúsenosti a očakávania držiteľa práv, očakávania a skúsenosti tých držiteľov práv nemusia byť rovnaké. Deti, ženy, E, migranti, ľudia, ktorí majú nejaký postih, e, zažívajú porušovanie svojich ľudských práv veľmi špecifickým spôsobom. A pre nich je definícia účinného opravného prostriedku trošku iná ako pre e, bežného človeka. Ďalšia, ďalší bod, na ktorý chcem poukázať, že tu nejde len o problematiku tretieho piliera, je to akési mentálne nastavenie. Pilier 3 to je prístup e, k opravnému prostriedku a pilier 1 a 2 s tým nemajú dočinenia. Ja to chcem e, spochybniť. Podľa môjho názoru prístup k opravnému prostriedku e, má, má byť k dispozícii vo všetkých pilieroch. to, čo sa deje na slovenskom štáte, to je pilier 1, to, čo sa týka firmy, je pilier 2 Mohol by som uviezť veľa príkladov, ale e, budem sa utiekať k jednému. E, v rámci princípu 1 príslušného UNGP e, vlastne E, mal by byť poskytnutý priestor pri, pri dohodovaní investičných alebo obchodných dohod. Čiže ľudská správa musia byť zakotvené v takýchto dohodách a to bude mať pozitívny dopad na prístup k opravným prostriedkom. A to je pilier 1 povinností, e, ktoré sú viazané na štát. Tretí bod, na ktorý sa chcem sústrediť, je to, že že ochrana ľudských práv je, kolektívny, je kolektívnym globálnym cieľom. Štát by mal uvažovať o poskytovaní opravných prostriedkov nielen v súvislosti s porušením, ktoré sa realizujú len v rámci ich hraníc. Princíp prístupu k, k opravným prostriedkom aj pri porušovaní ľudských práv mimo územia mm, mm, mm, členského štátu je veľmi dôležité poznanie Domnievam sa, že ak sa zamyslíme na e, odporúčanie OSN z roku 2016, ako aj na stanovisko z roku 2017 Európskej agentúry pre základné ľudské právy. V obidvoch dokumentoch nájdeme, že členské štáty by mali uvažovať o rozšírení prístupu k opravným prostriedkom aj e, v takých prípadoch, ktoré e, sa dejú za ich hranicami. Chcem poukázať na to, že e, tri e, dôlež- e, štát má tri dôležité funkcie. Po prvé, sprístupnenie mechanizmu opravných prostriedkov, po druhé, Ehm, akési poskytnutie určitých právomocí držiteľov práv a po tretie e, dôsledné presadzovanie. Poprvé, prístup k takýmto mechanizmom opravných prostriedkom existuje celý rad e, justičných aj, mimo, aj, aj mimojustičných e, možností v tejto oblasti. No a zároveň štát musí urobiť všetko preto, aby, aby odstráňoval praktické, ale aj právne bariéry ktoré sa e, prejavujú e, v správe z júna 2016 komisár pre ľudské práva, ktorá na to upozornila. Domnievam sa, že tento záväzný e, nástroj napomôže pri odstraňovaní mnohých bariér. A už sme hovorili o tom, že na toto sa viaže určité prvky vzájomnej pomoci. Takisto má byť snaha redukovať asymetrické mechanizmy e, práva medzi e, na jednej strane držiteľmi práv a na druhej strane e, firmami. Ako riešiť takúto asymetriu práv? Poprvé, mala by byť, mal by byť legislatívne upravené poskytovanie informácií v celom rade oblasti. E, s radosťou konštatujem, že to sa už deje, ale musíme to dotiahnuť. Domnievame sa, že informácie o firmných štruktúrách, dodavateľských reťazcoch, o politik, ľudskoprávnych politikách a takisto aj posuďovanie vplyvov na ľudské práva. To sú všetko veci, E, ktoré, e, ktorým majú venovať pozornosť e, firmy a informácie o tom poskytnúť, zverejniť. Po druhé, je potrebné poskytnúť priestor pre organizácie občianskej spoločnosti a tých, ktorí vlastne o, o, zastávajú a zastupujú tých, tých obetí porušovania ľudských práv. E, uvedomujem si, že e, mám už malý času, ale e, správa pracovnej skupiny, ktorá má byť vydaná o, o mesiac, poskytne ďalšie usmernenie členským štátom v mnohých ďalších aspektoch. Podľa môjho názoru sú to veľmi dôležité odporúčania ale keď sa, keď sa pozrite bližšie na tých 13 existujúcich národných akčných plánov, absentuje tam e, dostatočne silný prvok e, e, líderskej pozície štátu. Všetkých 13 plánov pokrivkáva práve v tej oblasti prístupu k opravným prostriedkom. Myslím, že to je známa vec. Myslím si preto, že štáty musia venovať väčšiu pozornosť práve tomu akčnému prvku. Nestačí len napr- naplánovať, treba aj konať, treba pristúpiť k tým skutočným krokom. Akčno, byť akčný e, určite bude v najvyšších rokoch e, ešte e, vo väčšej miere sa budeme sústreďovať na sprístupnenie opravných prostriedkov. A to sa bude, to sa bude bezprostredne dotýkať E, tých, ktorí sa priamo dotýkajú tie ľudské práva, ako aj tých, ktorí ich obhajujú v prospech tých, ktorí, ktorých práva sú porušované. Takže e, teraz má slovo e, ďalší rečník v poradí, pán Ša. A ďakujem za možnosť vystúpiť. Ja reprezentujem aktivistov v tejto oblasti. Chcel by som jednu prípadovú štúdiu uviesť z Pakistanu ja by som na úved chcel poukázať na niekoľko kľúčových aspektov. Prvý aspekt je porušovanie ľudských práv a porušovanie pracovných práv. E, hovorilo sa tu o pilieroch GSP e, a e, v podstate to znamená aj tých 27 záväzných dohovorov a mnohých ďalších úsmernení a ak sa e, zamyslíme nad tými najznamejšími dvoma prípadmi, tak v podstate išlo o porušované, porušované mm. Ďalšia vec. E, chcel by som poukázať na na určité prejavy nezdravej konkurencie e, a v podstate to to má vlastne aj vplyv na cenotvorbu. A e, v podstate toto e, má e, takú spätnú vedu, že vychádza, že sa objavuje čoraz viac pracovných miest, ktoré e, nie sú isté. To, tým sa dostávam k prípadu na plaza v Pakistanu 1100 e, e, zamestnancov prišlo o život v Grana Plaza a potom v ďalších firmách pri nehodách zomrel ďalšie stovky ľudí. Jednoducho môže, mohli by sme hovoriť o ďalších tisíckach veľmi podobných tragédií, ktoré sa odohrávajú temer každý deň. Predrečník hovoril o opravných prostriedkoch a veľmi musím povedať, že pri tých prípadoch, o ktorých som hovoril, veľmi málo kedy dôjde vôbec k, k, tomu, k tomu stupňu uplatnenia opravného prostriedku. Ja budem hovoriť aj o detailoch konkrétneho prípadu, ale ale e, ak došlo k e, určitej kompenzácii, tak to len vďako, veľk, vďaka veľkých kampaní na medzinárodnej scéne, prejav, formou prejavu medzinárodnej solidarity. A e, skutočne toto všetko vzýšlo z veľkých z veľkých kampaní. V roku 2011 došlo k veľkým stratám na ľudských na ľudských životoch v prípade jedného, jednej firmy. Jednoducho, tam bolo veľa, veľa nedostatkov e, práve v tej oblasti bezpečnosti pri práci. A treba povedať, že e, skutočne e, musíme si uvedomiť, že e, e, máme medzinárodné systémy certifikácie a aj v, prí, aj v tých prípadoch, o ktorých som hovoril, tá certifikácia bola tak povediac na spadnutie a to vlastne poukazuje na spochybniteľnosť takejto certifikácie. V jednom z tých prípadov bolo priamo zaangažovaná nemecká firma a a my sme vlastne zistili, že že, že tam dokáž, dochádzalo k rôznym transferom a natiska tá otázka, o akú firmu vlastne išlo. E, a, takže povedzme, že, e, že tá materská firma je v Nemecku, vyrába sa v Karáči a vlastne 80 tých produktov sa dostáva ku vám naspäť. E, to skutočne išlo o firmu, ktorá bola vlastnená európskou, európskou materskou spoločnosťou a ďalej mám, mal, mali sme to memorandum o, o, o porozumení e, s e, e Pakistánskym inštitútom pre e, a v rámci tohto memoranda o porozumení sa e, zaplatilo 1,5 milióna dolárov. Tie boli e, e, poskytnuté vlastne obetiam v roku 2013 a okrem toho ešte bolo poskytnuté aj dlhodobé dlhodobá forma dlhodobého odškodnenia, kompenzácie. Problém však je tom, že ako si nikto nie je ochotný prijať zodpovednosť aj v prípade rana plaza, len e, e, my sme vlastne zistili len vďaka etiketám, e, kto je vlastne, ktorá firma je za tým celým. Problém je často to, že nemáte údaje, nemáte informácie k dispozícii, preto by som skutočne veľmi odporúčal Európskej únii, aby aspoň niektoré veci sa stali povinnými mm, E, napríklad to poskytovanie určitého zákonného okruhu e, údajov, ak niekde nie tak na webovú stránku a je dôležité dostať za jeden stôl všetky zainteresované strany. Zdá sa, že e, je problém, ak zvoláme takýto okruhý stôl, že tam sa nedostavia naši partnery, čiže people to take the lead and that's only after these huge international campaigns. Ide tu skutočne o medzinárodné kampane ak sa zamyslíme nad e, postojom e, e, firiem Rana Plaza, ďalšie firmy, čiže tých prípadov bolo veľmi veľa. Očakávali by sme, že pri takýchto katastrofách dôjde k akémusi prehodnoteniu, k veľkým zmenám. Nedošlo k žiadnym zmenám. A teraz ešte e, e, k, tej, k tej dlhodobej, dlhodobému odškodneniu. Mali sme memorandum o porozumení v roku 2012 a, a po troch rokoch vlastne zlyhali tie e, rokovania, pretože tá, tá predmetná firma nebola ochotná pristúpiť na dlhodobé odškodnenie a vlastne až keď sme oslavovali desiate výročie toho prípadu, tak podarilo sa konečne presadiť E, tú dohodu medzi KIT a Medzinárodnou e, priemyselnou asociáciou a dosiahnuť akési dlhodobé odškodnenie. A potom v konečnom dôsledku aj vďaka zásahu nemeckej vlády. A je to je veľmi dôležité. Ak si myslí, e, ak ako vidíte, je veľmi dôležité, aby štát do toho e, vstupoval, pretože keby Nemec, napríklad v tomto prípade nemecký e, e, štát nebol do toho vstúpil, tak by sme to nikdy neuzavreli. Vstúpila do toho Medzinárodná organizácia práce a ďalšie medzinárodné inštitúcie. Minulý rok bolo vyplotené 1, 51 milióna. To znamená, 1 milión bolo, bolo, prv, bolo prvotné odškodnenie a potom vlastne rozložené v čase bolo ďalších 5 miliónov, dokopy teda 6,5 milióna. No a e, je dôležité e, si uvedomiť, že v podstate ide o veľmi veľké sumy, ktoré musia zaplatiť firmy. Ak máte nejaké E, formy regulácie, e, tak namiesto toho, alebo v konečnom dôsledku platiť takéto veľké odškotnenie, je dobre konať preventívne a zavádzať veci e, oveľa skôr, aby k takýmto veciam nedošlo. Aké nám z toho plynú ponaučenia? Poprvé e, je dôležité, aby vlády zohrávali a zhostili sa tej dôležitej úlohy, preto očakávame, že Európska únia bude zohrávať oveľa silnejšiu úlohu, keď e, e, spoločnosti, obchodné spoločnosti EÚ majú svoje prevádzky zahraniční, takisto musia aj medzinárodné organizácie intenzívnejšie spolupracovať. Toto bolo poprvýkrát v histórii Medzinárodnej organizácie práce, kedy sa, kedy sa E, reálne zaangažovala. No a potom po tretie hovorili sme o rôznych legislatívnych komplikáciách ale to, tento prípad, o ktorom som hovoril, to je historicky prvý, prvé mimosúdne e, akési e, vyrovnanie a dohoda. A myslím, že sú to veľmi dôležité podujatia ako Rana Plaza a napríklad ten prípad v Bangladeži a v prípade Alia Enterprises tu išlo skutočne len o jednu značku, nebolo, ne, nebol to iný prípad ako Rana Plaza a preto aj ten postup bol trošku iný. Ak dovolíte ešte niekoľko minút, by som chcel venovať tomu, aké, sú, aké sa e, núkajú možnosti, aké sú odporičenia. Skutočne Pakistan e, Eh, začal pracovať s tými piliermi GSP v roku 2014 a začali sme ich uplatňovať. Keď sa pozriete na údaje, koľko toho exportuje Pakistan do EÚ, od roku 2013 došlo k 40-percentnému nárastu exportov do EÚ. Čiže skutočne nám veľmi pomohli tieto veci v Pakistane v tej oblasti pracovnoprávnej. Eh, predtým vôbec sa tomu nevenovala pozornosť. Poprvýkrát sa teda eh, začala venovať pozornosť v oblasti pre E, pracovnoprávnej oblasti. A to samozrejme je úzko previazané s ľudskoprávnymi otázkami. E, GSP piliary sú, e, sú ako, akýmisi kritériami, ktoré musia byť plnené. My skutočne odporúčame, aby ste mali nejaké benchmarky, aby ste mali nejaké ukazovatele Eh, aspoň eh, v tých krajinách, kde máte GSP piliere, ste ťažili eh, z tej možnosti využívať také referenčné hodnoty a dosiahnuť zlepšenie. A ako ste správne poznamenali, je potrebné implementovať rôzne ďalšie kritériá a takisto podporiť mechanizmus medzivládnych dialogov a podchytiť tieto, túto problematiku vo viacerých štátoch naroz a určite by mala byť posilnená úloha občianskej spoločnosti, odborového hnutia. A e, to by skutočne bolo na veľmi nápomocné nám všetkým. Chcem sa v tejto chvíli vám poďakovať. Ďakujem. Grazie, grazie lei. Mi pare che ci siano tutti gli elementi per E, ďakujem za tieto vystúpenia, ktoré obsávali mnohé e, obsažné postrehy, na ktoré budú poslanci určite reagovať. Nech sa páči. Ďakujem za všetky tieto tri vystúpenia. Ja som e, členom výboru pre rozvoj a ľudské práva. Mám otázku týkajúcu sa nasmerovanú najmä na pána Šáha, naozaj sa často hovorilo v Európskom parlamente o náležitej starostlivosti, o transparentnosti, ako aj o vysledovateľnosti. Takže ja vám ďakujem za vaše e, príklady týkajúce sa toho, ako by podniky mali uplatňovať osvedčené praktiky. Po e, incidente v Rana Plaza nastala situácia, keď sa zmenili prístupy k bezpečnosti, napríklad prostredníctvom dohôd medzi e, firmami a vládami. E, takisto sa vyžadovalo plnenie týchto, dodržiavanie týchto noriem aj v medzinárodnom meradle nielen v Bangladeši, ale aj v Pakistane a iných krajinách. Druhá otázka. Máte, e, viete o, novom, o novej iniciatíve, ktorá je známa pod názvom ACT, a týka sa medzinárodného vyjednávania o mzdách, predovšetkým v textilnom odvetví. Mohli by ste sa k tomu prosím vyjadriť? Ďakujem. Ďakujem, Jib. Nech sa páči. Kto ďalší? myslím si, kolegovia, že všetko, čo ste povedali, svojím spôsobom sa navzájom doplňa. Na jednej strane to, čo povedala pani Faračik o hlavných zásadách OSN a úrovni ich implementácií v EÚ, ako aj to, e, tie praktické príklady uplatňovania v praxi a napokon aj slova zástupcu zamestnávateľov, ktorý hovoril o konkrétnej tragédii a tom, ako možno ľudí chrániť a o tom, ako e, ten systém ochrany nebol e, adekvátny už na úrovni počiatočné investície a neskôr. Ďalej došlo aj k nedbalosti v oblasti bezpečnosti e, práce a e, zabezpečenia zamestnancov. To všetko viedlo k tomu, e, že v končnom dôsledku je Eh, sa všetci snažili, eh, všetky zainteresované strany snažili zbaviť viny a eh, zhodiť ju na niekoho iného. Mám otázku na pani Faračik. Hovorili ste o partnerstve. Teraz sa prepáče, pre, rečník sa opravil, čiže hovorili ste o partnerstve E, ktoré by všetky štáty sveta e, iný, e, stimulovalo k tomu, aby sa snažili aplikovať hlavné zásady OSN. Je veľmi dôležité, aby sa podporil podporilo, aby viaceré členské štáty sa e, zapojili do implementácie týchto hlavných zásad. Keď hovoríme o EÚ, e, možno tu existujú isté regionálne zaskupenia alebo podregionálne zaskupenia krajín. E, teraz moja druhá otázka do akej miery sú e, domáce ľudskoprávne organizácie aktívne. Je jasné, že nie všetky inštitúcie majú rovnaké právomoci. Hovorili ste o Pakistane a e, to, čo k tomu môže povedať e, výbor pre ľudské práva, môže byť veľmi užitočné. Myslím si, že máte ťažkosti, pokiaľ ide o tento dialog a myslím si, že podniky a ľudské práva by sa mohli stať platformou e, prostredníctvom ktorej by mohli všetky strany dospieť k vzájomnému porozumeniu, čo platí aj pre vzťahy medzi krajinami a e, podnikmi. A pokiaľ ide o GSP+, e, príklad Pakistanu hovorí sám za seba. Ja som mal možnosť navštíviť vašu krajinu ešte pred prijatím tejto dohody a to, čo som tam videl, bolo rozhodne povzbudivé. Tretia otázka. E, špecializované agentúry OSN a hlavné zásady. Čo my v Európskej únii môžeme urobiť na to, aby sme zabezpečili, že tento proces e, bude súčasťou e, hlavného prúdu? E, my zdieľame názor, že samotný preklad zásad do všetkých jazykov, to je jedna vec, je to potrebné urobiť, ale predbežne to neviedlo k veľkým výsledkom. Ďakujem veľmi pekne, pani Argentíny. Ďakujem, pán predseda. Ja mám otázku na pána Šá. Vy ste tu načrtli, že podnik Ali vyrábal odevy hlavne pre jednu konkrétnu nemeckú firmu. 80 produkcie bolo určených pre túto firmu. A ja by som sa chcela spýtať, či sa vám podarilo získať odškodnenie na základe nejakej investičnej e, doložky, e, kde bola jasne stanovená vlastnícka e, štruktúra, alebo či sa vám podarilo získať odškodnenie vzhľadom na to, že nemecká spoločnosť priznala svoju zodpovednosť z etického hľadiska. Takže e, otázka je, že či to nebolo hlavne v dôsledku tlaku verejnosti a či e, nepredpokladáte, že by mala byť prijatá iná legislatíva, ktorá by e, túto investičnú zložku zdôraznila alebo lepšie vysvetlila ľuďom. Ja mám dve otázky najmä pokiaľ ide o GSP+. E, otázka je, či to je dobrý nástroj. Ja zdieľam váš názor, že v obchodnej oblasti je to jediný nástroj, ktorý je medzinárodno právnym nástrojom a ktorý má aj zložku ľudských práv. Druhá otázka, či existuje monitoring na e, sledovanie dodržiavania GSP plus a či netreba zlepšiť spôsob monitorovania GSP plus. Druhá otázka, to je otázka súvisiaca s dohodami o voľnom obchode. E, dnes už otázka ľudských práv pri medzinárodných dohodách o voľnom obchode nie je povinnou súčasťou Ehm, my hovoríme, že je to povinné, že je potrebné pracovať na udržateľnom rozvoji, na ochrane životného prostredia a že je potrebné tieto veci zahrňať do, dvoch, do dohod, ale neexistuje ehm, sankčný mechanizmus v prípade nedodržiavania týchto ehm, ustanovení. Takže čo možno urobiť na to, aby v prípade, že jeden z partnerských štátov neuplatňoval e, ochranu ľudských práv, ako to možno riešiť prostredníctvom sporového konania. E, ďalšia otázka. E, ak nejaký štát nerešpektuje svoje záväzky, investori by mali mať možnosť podať sťažnosť proti štátu neboli sme veľmi tvoriví, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv v prípade medzinárodných investícií. Ehm, ehm, Existuje e, multilaterálny súd na ochranu práv investorov, ale možno by bolo e, potrebné zriadiť podobný súd aj pokiaľ ide o zabezpečovanie ochrany ľudských práv v prípade takýchto investícií. Pán Korau. Ďakujem, budem veľmi stručný, pretože nechcem opakovať to, čo už povedali kolegovia. Chcel by som sa našich hostí spýtať, či v prípade, že komisia hovorí o záväzných nástrojoch, či by to nemohlo vytvoriť problémy pre európske podniky, pretože ide o, o takéto ehm, postupy, ktoré nie sú záväzné pre firmy mimo EÚ, čo by mohlo vytvoriť pre ne problémy. Ďakujem všetkým eh, účastníkom tohto panelu. Vy ste vyjadrili vaše názory a uviedli niektoré postrehy týkajúce sa veľmi dôležitých otázok. My všetci máme dôvod osláviť 6. výročie prijatia hlavných zásad OSN v oblasti podnikania ľudských práv, ale ešte stále zostávajú mnohé nedoriešené veci a e, naozaj ešte nás čaká dlhá cesta k úplnej implementácii. Spravodajca tohto výboru k otázke korupcie a ľudských práv eh, by mal v priebehu tohto roka predložiť správu a my sa ešte stále do veľkej miery zameriavame na pretrvávajúci problém korupcie, ktorý je eh, mnohorozmerný. Má to značné dôsledky aj pre tú oblasť, o ktorej dnes hovoríme. Ehm, možno ehm, konštatovať, že ehm, existuje trestuhodná nedbanlivosť, e, pokiaľ ide o e, aplikáciu mnohých z tých pravidiel, o ktorých tu hovoríme, najmä zo strany orgánov pretože toto vedie potom k možnosti e, rôznych e, incidentov, nešťastí a dokonca k páchaniu trestných činov. Ja by som sa chcel teraz zamerať na tú otázku korupcie v súvislosti s ľudskoprávnym rozmerom. Aké ponaučenie by sme mohli odvodiť a aké aspekty by sme mali brať do ovahy a zaradiť, e, začleniť ich do našej pripravenej správy. Ďakujem. Pani Gogu z komisie, ďakujem za slovo. Som veľmi rada, že sa môžem zúčastniť tejto diskusie. Je to druhá diskusia v rámci tohto uh, Eh, popoludnia. Eh, najprv sme si vypočuli eh, stanovisko rady, ktoré vypracovala spoločná skupina, ktorá sa zaoberá internou a externou dimenziou ľudských práv. Ehm, ehm, váš výbor vypracoval štúdiu a um, vystupí aj um, pán Deva a hovorilo sa v nej aj o možnostiach nápravy v konkrétnom prípade. Zo strany Európskej komisie v DG Justice, kde ja pracujem, sa my zaoberáme aspektom ľudských práv v, internej, v interných súvislostiach. Chcela by som pripomenúť, že od roku 2011, keď komisia predstavila svoju stratégiu týkajúcu sa spoločenskej zodpovednosti podnikov, v rámci ktorej e, bola mimoriadne obmedzená časť týkajúca sa možnosti nápravy. Minulý rok alebo v júli 2015 komisia začala pracovať na dokumente, ktorý obsahoval veľmi podrobný opis e, toho, aký pokrok bol dosiahnutý v Európskej únii v súvislosti s prostriedkami nápravy. Na základe zmluv máme ako komisia kompetenciu pre tie oblasti, e, ktoré e, členské štáty zverili komisii. E, čiže komisia v týchto oblastiach môže navrhovať legislatívu. Má teda veľmi dôležitú úlohu, pričom tu môžu existovať rozdielne pravidla týkajúce sa napríklad obchodu, e, práva obchodných spoločností, e, životného prostredia a podobne. Ja nechcem konkrétne hovoriť o ustanoveniach e, Európskej charty základných práv, ale v článku 47 charty sa konkrétne ustanovujú účinné prostriedky nápravy, o ktorých hovoril profesor Deve, Deva a hovorí sa aj o práve na e, spravodlivé zaobchádzanie. My teraz e, sa zaoberáme otázkou prístupu k týmto prostriedkom nápravy a začiatkom apríla sme si vypočuli stanovisko agentúry pre základné práva, ktorá eh, predložila konkrétne odporúčania na ďalšie zlepšenie situácie. Tu by som chcela eh, spomenúť konkrétne právne ustanovenia, ktoré v súčasnosti posudzujeme. Ide o nariadenie Rím 2 týkajúce sa rozhodného práva a komisia v nadchádzajúcich dňoch chce uskutočniť verejné konzultácie týkajúce sa odporúčania o kolektívnej náprave. E, hodnotenie tejto legislatívy by sa malo ukončiť, alebo tohto návrhu by sa malo ukončiť do konca tohto roka. Eh, hovorí sa tu hodne o extrateritoriálnej dimenzii, probléme súdnej právomoci, ako aj o popretí práva na spravodlivý proces. Eh, komisia vo svojom návrhu z roku 2010 eh, nabrhla, aby sa na úrovni EÚ dosiahla úplná harmonizácia týkajúca sa Eh, extrateritoriálnej eh, eh, dimenzie, ale nedosiahla sa zhoda s radou a s parlamentom, takže nie je celkom jednoduchá práca v tejto oblasti. Je potrebné, aby sme sa k tejto veci vrátili, pretože je nevyhnutné zvýšiť právnu istotu, ale takýto komplikovaný právny nástroj nemožno prijať bez dôkladného vyhodnotenia. E, chcela by som povedať o istom pokroku dosiahnutom v oblasti trestnej justície. V minulom roku komisia predstavila veľmi podrobnú správu týkajúcu sa e, obchodovania s ľuďmi. A v súčasnosti posudzujeme ďalší veľmi konkrétny právny nástroj týkajúci sa sankcií e, proti zamestnávateľom a tu ide aj o trestnoprávnu zodpovednosť právnych, právnických osôb. Od novembra 2015 pracujeme aj na smernici o právach obetí, ktorá obsahuje konkrétne ustanovenia o odškodňovaní obetí, e, to je článok 16, a uvádza, že sa, že začiatkom apríla bolo uverejnené stanovisko agentúry pre základné práva o následných opatreniach um, no e, Toto je stanovisko, kde sa hovorí aj o tom, že je potrebné zvýšiť operatívnosť nezávislého právneho nástroja, ako aj fungovanie e, vnútroštátnych e, ľudskoprávnych orgánov. Získavame, zbierame potrebné informácie, snažíme sa zvýšiť transparentnosť e, pokiaľ ide o prax členských štátov pri ochrane práv obetí a ich porušovanie zo strany podnikov. V súčasnosti neexistuje právna povinnosť členských štátov poskytnúť e, konkrétne údaje týkajúce sa porušovania ľudských práv. Nevyplýva to z existujúceho aky a je preto potrebné posúdiť, ako postupovať ďalej, ako požadovať takéto konkrétne údaje a, a, a takisto treba e, prijať ďalšie nástroje, ale členské štáty jednoducho nemajú povinnosť poskytovať takéto údaje. E, po uverejnení stanoviska e, Agentúry pre základné práva budeme zvažovať možnosti zlepšovania vzdelávania, lebo je skutočne potrebné tieto informácie si vymieňať a je treba si vymieňať aj skúsenosti medzi expertmi členských štátov, ktorí sa zaoberajú e, otázkou podnikov a ľudských práv. Teraz by som chcela odovzdať slovo pánovi Autu. Thank you. Four minute each. Každý máte, prosím, 4 minútky. Mm-hmm. Thank you very much for um, giving me the opportunity to respond to some of the questions. Uh, zo pár odpovedí. Zo pár uh, odpovedí v polštine. Naozaj je príjemné odpovedať v polštine. Sna- snáď uh, bude ale predsa len ľahšie a odpoviem v angličtine. Otázka, ktorú položil pán Gžip, respektíve viaceré jeho otázky, pokiaľ ide o partnerstvo medzi jednotlivými štátmi a ktoré štáty by mali participovať. Pokiaľ ide o výmenu informácií a skúseností, najlepší príklad je asi prípad vzťahu medzi Norskom a Keňou. Norsko nadnieslo e, e, otázku Národného akčného e, plánu Kene pokiaľ išlo o OSN periodickú revíziu. Súčasne diskusie na podporu Kenie v rozvoji, rozvojom pláne išlo o toto zdieľanie skúseností, ide tiež o financovanie toho procesu, pokiaľ ide o posudzovanie národných tých základných eh, parametrov a čo však Keniania eh, vyzdvihli, je, že zdieľanie informácií za interesovanými úradníkmi bolo veľmi cenené z ich strany. Nielen, že e, si odviedli prácu, ale špecificky podporovali poučenia z chýb a tak ďalej. Pokiaľ ide o inštitúcie, všetky administratívne inštitúcie, zamestnávateľia, všetkých viažu pravidla verejného obstarávania, kde je možnosť priestor pre zlepšenie situáciu, pracovné podmienky, podmienky zamestnania, Polský príklad napríklad ustanovení, ktoré sa zaviedli po implementácii novej smernice, kde je povinnosť tým inštitúciám v obstarávaní, aby požadovali osobitné podmienky, nielen občanskoprávne e, dohody, ale presnejšie zmluvy všetky inštitúcie, ministerstvo ekonomického rozvo- hospodárskeho rozvoja je dôležitejšie. Finančné výkazníctvo vyšle v takomto uh, uh, prípade oveľa silnejšie signály vlastné, vlastné posúdenia. Regionálna spolupráca určite tu prijaté a iniciatívy. Tie najlepšie prichádzajú z tých najnižších úrovní, z veľmi malých spoločností. Regióny a dokonca menšie samozprávy. NGRI už dávnejšie som vyzdvihla mm, podpornú úlohu NGRI. Závisí to na ich mandáte. Môžu posudovať sťažnosti, môžu vzdelávať v Polsku. Diskutujeme s ombudsmanom, ako podporovať našu správu, ktorú vypracoval polský inštitútu k téme rôznych prekážok na ceste e, k nápravným opatreniam. Čiže veľmi praktická vec. Pokiaľ ide o agentúry EÚ, každá z týchto inštitúcií by si mala robiť svoje posudzovanie a hľadať najlepší spôsob na príspevok k implementácii. Pán Deva. Thank you for uh, very good questions and Otázky boli naozaj veľmi dobré. Zamerám sa na štyri z nich. Pokiaľ ide o integráciu ľudských práv do e, dohôd o voľnom obchode, je to veľmi dôležité tá téma pre, naš, pre naše diskusie. Množstvo nástrojov, do ktorých sa to dá integrovať, terajšie modely nefungujú pretože to nastavenie CSR alebo trvalo udržateľného rozvoja sú veľmi vágne. Bolo by potrebné, aby e, investori boli podriadení týmito ľudskoprávnymi klauzulami. Je to možné e, zapracovať, ale treba to urobiť v tých e, kapitolách, v úvodných kapitolách alebo v preambulách len vágne hovoriť o CSR nepodstačuje Môže tu byť aj iné možnosť. Investor, ktorý napríklad e, e, znečistil životné prostredie, by sa nemohol zúčastniť týchto, týchto tendrov. Nemá jednoducho čisté ruky. Takisto e, posudzovanie dopadov ešte pred investíciami, dopadov na ľudské práva. Podpis musí obsahovať pred tým predchádzajúce posudzovanie dopadov. Tie za, základné princípy môžu e, vychádzať z týchto možností, ale to sú len možnosti preskúmať. A trejší proces navrhovania medzinárodných záväzných nástrojov môže zohrávať kritickú úlohu. Táto dohoda môže obsahovať e, predpisy, ktoré bude dávať krajinám pod povinnosť ak podpisujete v budúcnosti obchodné dohody, musíte zapracovať ľudské práva. To si ja želám pre dohodu. Záväzné pravidla môžu byť pre európske spoločnosti problematické. Otázka je na mieste, pretože je to vlastne súčasťou náležitej starostlivosti podnikov. je to naozaj otázka relevantná a moja odpoveď je tá, že ľudské práva musia byť nevyhnutnou podmienkou, o ktorej sa nedá diskutovať, bez hľadu na to, či ide o malé, veľké spoločnosti z Európy či od inakiaľ. Treba smerom na tento cieľ pracovať. Ak podľa nás ľudské práva sú dôležité, nemožno o nich rokovať. Pokiaľ ide o korupciu, tak ona má podstatný rozmer, pokiaľ ide o e, súvislosť ľudských e, e, práv s obchodným sektorom. Pozrieme sa na otázku corporate capture z regulačných orgánov aktérov v ekonomike. To sa spája s korupciou. Súvisí to aj s politickým financovaním volieb množstvo tém, ktoré priamo súvisia, kde ide o legitimnosť demokratických systémov. Takisto DG Justice e, e, komisia, že e, hovoria o prístupe k prostriedkom nápravy. To je určite vec, ktorá je relevantná. Stanovisko, o ktorom sme hovorili, je veľmi dôležité. Relevantné agentúry len nabádam, aby s tým pracovali. Pracovná skupina pracuje na správe e, o prístupe k náprav, prostriedkom nápravy. Čo to presne znamená? Nielen pre EÚ, ale i pre všetky štáty. Budeme sa spoliehať na dohovor o ľudských právach na e, Európsku úniu v júni to pôjde do valného zhromaždenia. Budem e, viesť tieto práce a veľmi rád budem s vami spolupracovať a, a poskytovať konkrétne odporúčania krajinám mimo EÚ. Toľko z mojej strany. Uh, uh, Ďakujem za tieto Ďakujem za tieto otázky prečo v prípade eh, Pakistanu GSP plus je pre nás dôležité. My eh, máme množstvo víziev pred sebou. Eh, prvá výzva je, je výzva terorizmu. Súčasne sme krajinou obrovskou, 200 miliónov obyvateľov, 60 miliónov pracujúcich. To je obrovská príležitosť Tu vníme možnosť zlepšiť možnosti minimálne v oblasti textilu. To je 40 našej, eh, našich manuálnych pracovníkov. EÚ je pre nás hlavným eh, cieľom vývozu. 35 našeho vývoju, vývozu smeruje do EÚ. Preto tvrdíme, to, že toto je veľká príležitosť a radi by sme pokračovali, pokračovali v GSP plus Vieme, že je naviazaný e, na dohovor 27. Správa prichádza každé dva roky, ďalšia správa prichádza v januári 2018. My by sme radi videli, aby to na jednej strane videli predlženie, ale tiež posun v právach pracujúcich. sú tu širšie, širšie požiadavky e, súladu a my by sme videli konkrétnejšie indikátory, benchmarky, kde naozaj možno rokovať a vidieť, že nastal e, posun. To bol ten kontext GSP+. Druhá vec samozrejme je otázka keď ide o tú hnacú silu za tým celým procesom. Ja to vnímam ako vec, ktorú som prezentoval. Asi nie je túto e, času na podrobnosti. Pozerať sa na to, ako možno sa pozerať na e, ten aspekt e, prostriedkov nápravy. množstvo tlaku z tých kampaní, ktoré som, e, som spomínal, e, medzinárodné kampane ako e, Zelený kríž a tak ďalej, ale boli tu i súdne prípady v Pakistane a opätovne opakujem, tu je dôležitá úloha nemeckej vlády. Nejde o čiastky a zdroje, hoci 30 či 80 pre podniky to nedáva, nie je dôležité. Oni hovoria, že, že je tu dodávateľský reťazec. Pre túto oblasť preto som e, e, vyzdvihol ten klasický príklad nemeckej e, vlády. Ja si kladiem otázku, prečo tieto tri roky prečo musia obete čakať 4 e, roky. Môžete použiť mechanizmy pre tieto e, vyjednávania. My sa na to pozeráme, je tu množstvo ešte podrobností v tých dvoch e, prípadoch Tazrin v Bangladeži a Rana Plaza. Tie kompenzácie sa ďali paušálnym spôsobom, kde u skutočných spoločností máme príklady v Pakistane, kde sme mali vlastné systémy e, sociálneho zabezpečenia. Tieto dodatočné e, kompenzácie práve prišli cez pensijný systém. Nie je to teda len panšálna suma, ale prostredníctvom e, penzijného systému rodinám obetí sú tu i ďalšie prípady, kde možno na to nadviazať súdne prípady, zapojenie rôznych a, a, aktérov. A tu sa teda treba použiť. Vy ste veľmi spomenuli i ďalšiu časť. Aktívna úlaha členov Európskeho parlamentu na medzinárodnej i európskej úrovni. Nemecký parlament, v parlamente takisto pakistanský parlament my sme videli aktívnejšiu úlohu e, donúcovania spoločnosti, aby sa držali ľudských práv. Ak sa pozrieme na profily veľkých spoločností, snažia sa maximalizovať zisky, ale nechceme, e, aby tieto išli na úkor životov pracujúcich. Spomínali ste veľmi správne medzinárodné dohovory. Tešíme sa na to, sú to skôr mechanizmy dobrovoľné. Sú tu spoločnosti, ktoré chcú rozšíriť spoluprácu, ale nie je tu určite e, e, spoločnosti sa snažia byť opatrnejšie investovať, ale dobrovoľne e, sa chcú zúčastňovať nie na povinných systémoch je dôležité poučiť sa tu a pokračovať v takejto spolupráci, kde naozaj chceme vidieť e, bezpečnejšie e, pracovných podmienok. Ďakujem. No- Ďakujem pekne. Takže trošku sme v oneskorení, v omeškaní, ale v každom prípade sa chcem poďakovať rečníkom E, skutočne došlo k výmene významných informácií a prejdeme teraz rovno do tretiemu panelu. Takže prosím, aby sme sa tu pri panelisti vymenili. Ďakujem. Thank you. Thank you.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 Possiamo iniziare questo terzo e ultimo gruppo. Takže teraz začneme s našim tretím blokom. A v rámci neho budeme hovoriť o dosiahnutom pokroku na úrovni medzivládnej pracovnej skupiny OSN Teraz sa zameriava na koncipovanie právne záväzného nástroja upravujúceho eh, nadnárodné korporácie. A potom budeme eh, venovať pozornosť aj európskemu záväznému stanovisku práve týkajúce sa týchto nadnárodných korporácií. Chcem sa poďakovať pánovi Luisovi Espinosovi Salasovi, ktorý je e, e, ataše zo stáleho zastúpenia Ekvadoru OSN v Ženeve, pán Ricardo Seri, ktorý je e, zastupcom riaditeľa divízie ľudských práv EEAS a pán Carlos López z Medzinárodnej komisie Mm, právnikov zo Švajčiarska. Ďakujem pekne. Začína pán e, Espinosa Salas. E, týmto vám chcem odovzdať e, srdečný pozdrav ekvadorskej vlády a veľmi rád vám odprezentujem prácu medzinárodnej pracovnej skupiny, ktorá sa venuje tejto oblasti. Chceli by sme formulovať v mm, právne záväzný nástroj, ktorý e, nadvezuje na uznesenie 26.9 a pán mm, veľvyslanec Spinoza e, to odprezentoval v Ženeve. Ospravedlňujem sa E, ospravedlňujem sa e, rečníkom, e, teda tlmočníkom vopred. Ja som poslal svoju prezentáciu, ale budem ju musieť upraviť a okresať vzhľadom na nedostatok času. Chcem by som vás informovať o aktuálnom stave veci v práci tejto pracovnej skupine. Dnes sme preberali, e, čo by mohlo, malo byť a, e, povinné a čo by mohlo zostať v polohe dobrovoľného. Keby firmy mohli e, sami rozhodnúť, rozhodnúť, koľko daní zaplatia, že by to bolo na dobrovoľnej báze. No, vieme si predstaviť, ako by to dopadlo. Určite žiadna vláda sa neodváži urobiť takýto pokus. A paralelu by som si dovolil vykresliť v prípade ľudských práv. Je to skutočne komplikovaná, e, ťažká vec a preto sa musíme snažiť o ďalšie a ďalšie normy v tejto oblasti ľudských práv. Ja som presvedčený o tom, že dokážeme toto naformulovať, e, dokážeme to presadiť. Určite, že to nebude jednoduché. Je veľa e, politických faktorov, ktoré to môžu ovplyvňovať, e, ktorí môžu žiť naplniť ten mandát, ktorý Rada OSN nám zverila. Aj v zmysle uznesenia 26.9 e, e, máme e, máme dve hlavné úlohy medzivládnej pracovnej skupine a už sme mali dve zasadnutia, ktoré sa zaoberali týmito prioritami. A už samotná skutočnosť, že došlo k týmto zasadnutiam, v podstate išlo o verejné zasadnutia. Môžete si pozrieť e, zápisnice, dianie z tých zasadnutí. Je to k dispozícii v príslušných archívok A EÚ e, sa podielalo na programe prvého stretnutia, ale e, zároveň EÚ muselo opustiť zasadaciu sálu z dôvodu mimoriadných udalostí museli teda odísť tej sály, ale domnievam sa, že na tých zasadnutiach odznelo veľa zaujímavých podnetných informácií. Hovorili sme o pracovnom programe a e, tento sa ďalej rozvinul na druhom zasadnutí, ktoré považujem za veľmi úspešné. Očakávame tretie zasadnutie, ktoré bude mať e, kritický význam. 23. až 28. október tohto roku, to sú dátumy, kedy sa budú konať toto stretnutie a v podstate koncipuje sa už teraz dokument, ktorý eh, poukáže na eh, obsah toho zasadnutia a načrtne, eh, aké atributy musia byť naplnené, aby sme mohli mať právne záväzný nástroje. Určite si myslíte, že no ako sa hovorí o takomto nástroji, ale ja si myslím, že potrebujeme mať takýto právne zásadný, e, právne záväzný dokument. E, veď máme e, nespočetný nespočetne veľa prípadov, kedy došlo k porušovaniu ľudských práv zo strany firemného sektora. Viete, pokiaľ budú pravidlá hry na dobrovoľnej báze, tak vlastne sa triešti. Triešti sa to úsilie, fragmentizuje úsilie zamerané na eh, eh, dodržiavané ľudských práv. A pokiaľ je to na dobrovoľnej báze, tak nie sú eh, jasné aj nadvezujúce zásady. E, a mnohé firmy konštatovali, že e, chcú e, mať jasno v tom, aké sú pravidla hry. Pokiaľ by sme mali, mali univerzálny, všeobecne, univerzálne všeobecne platné pravidlá, tak na, pre všetky zainteresované strany by to bolo jasné. No a ty, No a musíme si uvedomiť, že je to potrebné aj pre firmný sektor, aby mali E, e, e, rovnaké podmienky. Mali by byť jednotné právne normy, ktoré budú dodržiavané a zdieľané všetkými. Mus, máme už teraz určité smerodajné princípy, a to je pravda, ale majú svoje hranice. Hranice súvisiace s požiadavkami, ktoré z nich priamo vyplynú. A, a ktoré sa vzťahujú na tých, ktorí sú priamými obeťami porušovania ľudských práv. Napokon aj Európsky parlament prijal uznesenie a nie jedno. A vo vašom uznesení ste sa e, e, ste odkazovali aj na pracovnú skupinu, e, medzivládnu pracovnú skupinu. A Takáto existuje nielen na úrovni OSN. Musím povedať, že napríklad bod E vášho uznesenia hovorí o obetiach takých katastrof, ako bol prípad Rana Plaza, medzi inými. Celý rad obetí podľa no, názoru, podľa analýz napríklad Medzinárodnej organizácie práce, zistili, že e, veľmi veľa obetí dostalo odškodnenie vo výške 600 dolarov. A tu hovoríme o, obetiach, ktorí často to boli obete e, na životoch. Takže Myslím si, že je nad čím sa zamýšľať. Pán eh, Šute eh, eh, v prvom paneli hovoril o skutočne robustnej množine legislatívy, ktorá sa venuje tejto problematike a rádi by sme videli niečo obdobné aj v iných štátoch sveta. Na pôde OSN venujeme pozornosť nie len členským štátom EÚ, ale vzhľadáme k univerzálnym pravidlám, ktoré by platili aj pre africké krajiny, juhoamerické krajiny a tak ďalej e, e, opravné prostriedky a mechanizmy spravodlivého konania, e, riadného konania boli dostupné všetkým Nejde len o to, aké sú výsledky súdnych konaní, ale veľmi, veľmi často e, e, ide aj o to, nakoľko je uplatňovaná legislatíva. Máme prípad kauzu Vattenfall, máme takisto kauzu Philip Morris, Napríklad v, v Austrálii sa, e, e, bola kauza, ktorá sa týkala práve toho, či majú byť tie obrázky a varovania na e, balíčkoch cigariet. Domnievam sa, že Ekvádor a mnohí iní e, sa zaoberajú koncipovaním textu, ktorý by mohol byť schválený v pracovnej skupine v najbližších mesiacoch a skutočne e, e, už sa rodí ten budúci text. Ale aby sme uspeli, potrebujeme politickú vôľu. V tejto, v tejto veci je Európsky parlament veľmi nápomocný. Ja teraz nebudem hovoriť, e, čo sa deje v Ekvadore a v prospech Ekvadoru. Skutočne mi ide o to, čo by sa mohlo realizovať prospech všetkých, aby sme chránili e, ľudské bytosti. Veď dieťa je e, ľudská bytosť a nie je to nejakým hm, e, ekonomickým kolieskom v súkolesí výroby. My chceme chceme predchádzať sociálnemu dumpingu, chceme potierať tých, ktorí porušujú ľudské práva. Ďakujem pekne pán Ricardo Seri. Dobré popoludnie. Chcem sa vám poďakovať za toto pozvanie a za možnosť vás osloviť na tomto seminári, ktorý skutočne e, pokrýva veľmi dôležitú, širokú oblasť. Toto popoludne ste si vypočuli veľa názorov, podnetov, príspevkov, týkajúci sa veľmi širokej témy. Ja by som chcel načrtnúť pozíciu EÚ v súčasnej dobe práve v, v kontexte medzivládnej pracovnej skupiny. Ja tu zastupujem Európsku diplomatickú službu, ktorá e, v tejto veci koordinuje pozície členských štátov. Teda naša úloha je predovšetkým diplomatická v snahe koordinovať členské štáty a, dosiahnuť jednotnú pozíciu, ktorú potom prezentujeme v Ženeve. A to sa deje prostredníctvom našej ženevskej delegácie. Ak dovolíte, e, niekoľko poznámok na Margo toho, čo povedal predrečník, pán e, Spinoza a, a, a teda a konkrétne pán Salas. Ako Určite e, ste už veľa počuli o tom, ako vznikla táto pracovná skupina, ako prebieha hlasovania a, a, a Európska únia vyjadrila určité pochybnosti o e, postupoch v Ženeve, čiže preto EÚ, delegácia EÚ hlasovala proti e, uzneseniu, ale našou snahou je pristupovať k veci na najvyš konštruktívne a, a a už prvého stretnutia skupiny v roku 2015, teda dva roky, sa snažíme intenzívne komunikovať e, s ostatnými stranami, medzi iným aj Ekvadorom. No a e, sme veľmi radi, že môžeme konštatovať dosiahnutý pokrok a, a že sme sa dohodli na rozsahu pôsobnosti potenciálnej dohody. Na začiatku som povedal, že ne, nepodporovali. Sme tú diskusiu, ktorá sa výlučne venovala nadnárodným komporciám. Vieme, že e, e, porušovanie ľudských práv to nie je len domena e, nadnárodných korporácií. Týka sa všetkých firiem smerodajné princípy OSN existujú, neslobodno ich opomínať a viackrát boli zmienené počas dnešného rokovania. Tieto princípy vzýšli e, z konzenzuálnej dohody a, majú teda e, charakter povinný. Určite nie sú dokonalým e, riešením, ale sú riešením, ktoré máme v tejto chvíli. Teda je potrebné skutočne adres, adresovať všetky firmy, nie len jednu kategóriu. E, teda toto, boli, e, toto je východisko e, na európske pri rokovaní v Ženeve a s Ekvadorom a s ďalšími stranami sa nám podarilo dopracovať k dohode. V oktobri 2016 sme sa skutočne zúčastnili na rokovaní, aj konštruktívne sme prispeli k dianiu ako už bolo vysvetlené pred rečníkom prvé dve stretnutia, zasadnutia skupiny v zmysle uznesenia sú to také e, prieskumné, diskusné fora. My sme neboli na prvom zasadnutí, ale e, zúčastnili sme sa plnohodnotne na druhom zasadnutí. A na týchto zasadnutiach bol zastavená akademická obec, takisto občianská spoločnosť a ďalšie zainteresované strany. Teda také je e, status quo a e, e, aké e, ďalšie kroky nás očakávajú. Myslím si, že toho sa dotkol už predrečník z Ekvadoru. Inými slovami, očakávame, že bude predložený text a tá disku- a budeme teda v ďalšej diskusii sa zaoberať konkrétnym dokumentom s ko- konkrétnym textovým znením. Uh, veď všetci si uvedomujeme, že ide o tému takú komplexnú, takú e, širokú a zároveň na najvyš odbornú, e, vyžadujúcu sa veľkú mieru e, odbornosti. A skutočne ako diplomatická, Európska diplomatická služba nie, nie, nie sme vybavení kapacitne E, tak, e, tak, takýmto rozsahom e, odbornej spôsobilosti. Ale ja sa zaoberám touto témou tri roky ja nie som technický expert, ja som skôr ten, e, ten di- diplomatický rozmer, alebo teda eurokratický rozmer, ale ak si, e, e, keď si porovnáte dnešnú situáciu, mieru diskusí, mieru verejného povedomia s tým, ako to vyzeralo pred dvoma rokmi alebo aj minulý rok, tak skutočne možno konštatovať zlepšenie situácie. Máme skupinu, pracovnú skupinu, ktorá sa venuje práve tejto téme. A e, e, vidíte, aj dnes sa stretávame e, kvôli tomu, aby sme hovorili o tejto téme na pôde Európskeho parlamentu. Je toto, toto stretnutie jedno z celej série o obdobne orientovaných stretnutí. A domnievam sa, že viac a viac konkrétnych prvkov konkrétnej textácie sa objavuje. No a ja len počiarknem to, čo už povedal kolega z Európskej komisie. Existuje správa, kde sú stanoviska e, e, e, asociácie občianskej spoločnosti ohľadom prístupu k spravodlivosti. Domnievam sa, že toto sú veci, ktoré predstavujú mílnik E, milník, e, ktoré, e, ktoré vlastne reagujú na závery rady z minulého roku v oblasti ochrany ľudských práv. Dnes už máme k dispozíciu správu, ktorá pochádza z oficiálnej agentúry EÚ a to sú všetko také piliere, na ktorých môžeme stavať, ktoré môžeme diskutovať. Ja som uviedol príklady toho, čo sa deje a čo, čo sa chystá aj v členských štátoch. Napríklad Francúzsko nedávno vydalo E, národný akčný plán. Domnievam sa, že toto sú také e, prvé lastovičky, ktoré dokumentujú, že dochádza k pokroku ešte e, na Margo tej spolupráce s členskými štátmi. Samozrejme, v konečnom dôsledku sú to členské štáty, ktoré budú príjmať nejaké formálne rozhodnutie. Aj tohto roku bude napredovať vo svojej práci e, medzivládna pracovná skupina a takisto e, aj na pôde rady e, máme pracovnú skupinu, ktorá sa venuje ľudským právam a určite aj plánuje sa zorganizovanie konferencie na túto tému, predpokladáme v júli. A to sú všetko E, prostriedky, ktoré nám umožňujú hĺbšie zabrnúť do tematiky. No a medzi iným aj vďaka aktivít mnohých z nás počas ostatných rokov sme sa dopracovali k dnešnému stavu veci. Ďakujem. E, ďakujem, e, pán predseda. Som rád, že môžem ehm, vystúpiť v mene Medzinárodnej ehm, organizácie právnikov. Ehm, moje vystúpenie, ktoré bolo schválené, je v angličtine, takže prečítam to aj v angličtine. Ak e, mám vysvetliť, čo je medzinárodná, e, medzinárodný výbor e, právnikov, musím povedať, ako sme začali. Eh, je to eh, orgán, ktorý tvorí 60 popredných právnikov z celého sveta v oblasti ochrany ľudských práv. Bol založený v roku 1952. Bolo to v čase vrcholiacej studenej vojny a cieľom bolo eh, podporiť prácu právnickej profesie v tejto oblasti. Členmi boli ľudia z najrôznejších krajín, zo všetkých kontinentov. Sme e, z, z, e, zapojení do tvorby e, ľudskoprávnych štandardov v medzinárodnom meradle. Podporujeme ciele, ktoré majú medzinárodné právne záväzné dokumenty v ľudskoprávnej oblasti. Získavame aj dokumentáciu a podporujeme organizácie, ktoré v jednotlivých krajinách podporujú ľudské práva rozhodnutie OSN začať pracovať v tejto oblasti eh, je dôležité aj v kontexte medzinárodných eh, Eh, aktivít eh, v oblasti biznisu. Eh, dôležité je to aj z hľadiska ochrany ľudských práv. činnosti podnikov neboli dostatočne v tejto súvislosti posudzované. Mnohé organizácie občianskej spoločnosti na svete už celé roky volajú potom, aby sa robilo viac na ochranu ľudských práv v um, v oblasti biznisu. Sme presvedčení, že je možné pozitívnym spôsobom prispieť k ochrane e, ľudských práv. E, veríme, že je to v záujme všetkých aktérov a je potrebné, aby sme presadzovali e, túto zmluvu. Európska únia by mala byť popredi tohto úsilia. Žiaľ, nie je tomu tak e, je potrebné pochopiť, ako by táto zmluva mohla doplniť existujúce procesy. E, niektoré krajiny EÚ e sa obávajú, že by <clears throat> mohla organizations and states supporting the treaty Európs- štáty Európskej únie eh, majú názor, že takáto zmluva by mala doplniť a podporiť aktivity a nie byť s nimi v rozpore. Ale táto zmluva by nemala byť ani v rozpore s zásadami presadzovanými valným zhromaždením OSN Táto zmluva nemusí byť v rozpore s um, valným zhromaždením OSN, práve naopak, pretože eh, by mala všeobecnejším spôsobom podporovať ľudské práva v súvislosti s ľudskými, teda s, podni- s aktivitami podnikov je tu aj obava týkajúca sa mandátu takejto novej zmluvy, pokiaľ ide o pôsobenie medzinárodných korporácií. Pozícia e, nášho výboru je taká, že nová zmluva by mala e, všetky tieto veci riešiť s tým, aby bola e, zohľadnená aj tá zložka týkajúca sa záujmov medzinárodných korporácií je potrebné, aby sa e, rozsah pôsobnosti navrhovanej zmluvy e, vymedzil veľmi starostlivo. E, takisto musí obsahovať aj povinnosti a úlohy podnikov, ako aj prístupu jednotlivcov a podnikov k spravodlivosti a k opravným prostriedkom. Ehm, ehm, Rada Európy, ako aj Úrad Vysokého komisára pre ľudské práva e, prijali dôležité iniciatívy. Ehm, Výbor ministrov Rady Európy v roku 2016 prijal odporúčanie o podnikových a ľudských právach Patria sem odporúčania na posilnenie režimov občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti podnikov. Rada Európy takisto odporúča, aby štáty rozšírili právomoci svojich súdov aj na e, také stiažnosti, ktoré súvisia s pôsobením cerských spoločností európskych podnikov v, v krajinách mimo EÚ. Takisto eh, by sa mala táto právomoc rozšíriť na také prípady, kde eh, nie je k dispozícii záruka spravodlivého súdneho konania. Rada Európy takisto odporúča eh, rad opatrení, ktoré by mali viesť k tomu, aby sa riešili aj skupinové žaloby Ehm, aj úrad Vysokého komisára pre ľudské práva vydal podobné odporúčania v záverečnej správe o zodpovednosti a nápravných prostriedkoch. Ehm, všetky tieto odporúčania ehm, sú, môžu byť prakticky uplatňované aj v európskych štátoch. E, odporúčania Rady Európy e, ukazujú, že existuje široká zhoda, e, pokiaľ ide o tieto opatrenia. Hoci prístup k opravným prostriedkom a k spravodlivosti je Eh, hlavným zámerom tejto zmluvy. Myslíme si, že je potrebné venovať sa aj povinnostiam podnikov. Jedno z takýchto opatrení eh, predpokladá povinnosť štátu, eh, ktorý podpíše túto zmluvu, prijať povinné alebo zaviesť povinné opatrenia, e, v rámci ktorých musia podniky zabezpečiť náležitú starostlivosť. E, v tomto smere musia európske vlády urobiť oveľa viac. Mám ešte jednu minútu, pán predseda. Táto zmluva by mala vytvoriť aj právny rámec na posilnenú a účinnú medzinárodnú spoluprácu medzi štátmi, najmä v podobe vzájomnej právnej pomoci pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní cezhraničných prípadov. Všetky globálne zmluvy týkajúce sa korupcie a prania špinavých peňazí by mali obsahovať ustanovenia, ktoré sa týkajú medzinárodnej spolupráce Vytvorenie monitorovacieho a vykazovacieho systému v rámci OSN eh, predstavuje jeden z hlavných príspevkov v ľudskoprávnych eh, medzinárodných zmluv. Moja organizácia vypracovala viaceré návrhy a ja by som chcel záverom uviesť tie z nich, ktoré sa týkajú podnikov. Pokiaľ by korporácia e, pôsobila v medzinárodnom e, meradle, je potrebné, aby bola zapojená do tohto procesu. E, táto zmluva by mohla byť kľúčovým nástrojom pre európske podniky a rešpektovanie spoločných pravidiel v oblasti ochrany ľudských práv. Takto sa vytvorí, vytvoria rovnaké podmienky pre fungovanie spoločnosti. E, pre vlády je to takisto dôležitý nástroj, pretože sa podporí vytváranie rovnakých podmienok pre podniky na globálnom trhu je to dôležité nielen z hľadiska úspešnosti európskych podnikov, ktoré v súčasnosti musia súťažiť s podnikmi, ktoré nemusia dodržiavať rovnaké pravidla, ale je to aj podmienka trvalej udržateľnosti týchto podnikov. Ďakujem. Ďakujem. Máme ešte 10 minút. Maria Arena, prosím. Ehm, budem hovoriť po francúzsky. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie. Ja osobne v plnej miere podporujem túto zmluvu. Ja patrím k tým, ktorí v rámci výboru INTA sa zaoberajú do veľkej miery otázkov ľudských práv a zastávame názor, že ochrana ľudských práv musí byť súčasťou obchodných aktivít a dohod Okrem toho by som chcela povedať, že som nebola celkom presvedčená vašim argumentom týkajúcim sa vonkajších činností. E, to znamená, že ste hovorili, že Únia hlasovala proti iniciatívy na prijatie tejto zmluvy. Ja si myslím, že tomu tak nie je, že e, je tu nejaká e, procesná prekažka. A takisto som nebola presvedčená argumentom, ktorý ste uviedli eh, v súvislosti s konfliktom eh, tejto zmluvy a zmluvou eh, e e EOEU. Nebola som presvedčená ani Neprezvedčil ma ani váš ďalší argument, keď hovoríme o otázke ľudských práv v parlamente, ja som vždy patrila medzi tých, ktorí bojovali za zavedenie povinnosti e, náležitej starostlivosti. A my sme e, sa práve vždy snažili čeliť v snahe komisie, e, ktorá sa snažila e, tvrdiť, že by sme nemali nejakým spôsobom sa dotknúť záujmov malých a stredných podnikov ale že sa máme zameriavať hlavne na e, nadnárodné korporácie. E, mám isté pochybnosti o tom, čo ste povedali v súvislosti so službou pre vonkajšiu činnosť Mohli by ste nám e, uviesť, e, ktoré sú tie členské štáty, ktoré sú priaznivo naklonené tejto iniciatíve a ktoré sú tie, ktoré ju e, nepodporujú. Aká je teda dynamika pokiaľ ide o postoje k tomuto zmluvu. Toto je tá prvá e, pripomienka. Ja som e, si dnes e, vypočula tieto vystúpenia, kde sa často opakovalo slovo komplex, čiže je to zložité. Skutočne je to oblasť, kde nie je ľahké prijímať právne záväzné nástroje pri uplatňovaní ľudských práv, ale E, toto sú tie základné pravidlá. Keď hovoríme napríklad o fitosanitárnych normách alebo um, agropotravinárskych normách, tu hovoríme o ochrane spotrebiteľov a to je takisto veľmi zložitá záležitosť, ale napriek tomu máme potrebné nástroje. A keď hovoríme o ochrane európskych spotrebiteľov, tak vždy nájdeme nejaké nástroje, ale je zaujímavé, že keď hovoríme hovoríme o ľudských právach tých ľudí, ktorí nie sú e, občanmi EÚ, ktorí sa nachádzajú v Bangladeši alebo v juhoafrických baniach alebo v Indii. V takomto prípade e, je potrebné, aby sme e, takisto tieto normy presadzovali. Takže nemožno sa odvolávať na zložitosť preto by som chcela položiť e, otázku, či by sme nemali zaujať rovnaký prístup ako v otázke e, pravidiel e, o pôvode. A posledná otázka. Neviem, ktoré DG v rámci Európskej komisie skutočne má zodpovednosť za túto oblasť a ktorý komisár je poverený touto oblasťou je totiž veľmi ťažké e, zistiť, na koho sa treba obrátiť alebo na koho treba zatlačiť. My, e, je to ťažké pre nás ako členov parlamentu, ale je to ťažké aj pre mimovládne organizácie, ktoré nevedia, kam sa majú zamerať a chcú dosiahnuť pokrok v tej oblasti, o ktorej dnes hovoríme. Veľmi zaujímavý deň. Nech sa páči, pán Kora. Ďakujem pekne. Myslím si, že sa môžem len pripojiť k otázke, ktorú položila pani Arena. Dnes popoludní sme boli s pánom Mimicom a vlastne sme sa si neujasnili, kto je zodpovedný bolo by dobre tu pokročiť. Preto by sme chceli poprosiť komisiu, aby sa ujala tejto veci. Na, adresu pána veľvyslanca jedna otázka. Budem hovoriť po španielsky. Teda smerom k zástupcovi Ekvadoru. Ďakujeme za to, čo ste povedali Bohužiaľ je tomu tak, že tu v Európskom parlamente nemáme rovnakú pozíciu ako e, komisia. Myslíme si, že komisia nič neurobila, nič sme nedostali predložené. Preto je tu moja prozba. Čakáme na e, univerzálny záväzný e, nástroj pokiaľ ide o to, čo by mala robiť EÚ. Čo máme robiť? Mali by sme s našimi nástrojmi pracovať? Aká je pozícia na úrovni eh, na úrovni EÚ? Možno je to veľmi pohodlná otázka, ale rád by som počul eh, odpoveď. Ďakujeme. Vy ste určite veľmi e, e neviem ani prečo, ale e, ne, nech sa páči, máte minútku na slovo. Môžem tu zostať e, e, e, a hovoriť s vami potom súkromne so všetkými. Veľmi ma teší táto otázka. Od roku 2000 e, generálne riaditeľstvo, ktoré spolu s, s DG Ample riešilo túto otázku, od roku 2015 to bolo DG Enterprise a teraz je to Grow. Ja som mal tu šťas, šťastie, som len skromný riaditeľ v komisii už 29 rokov, urobil som to a pokračujem teraz. Spolu s odpovednosti máme 8 až 9 e, riaditeľstiev. Súhlasím, že, že treba posilniť riadenie trošku vyššie. E, pán Timmermans, generálny tajomník, sa, sa angažovali v oznámení z roku 2016. On predsedal platforme e, viacerých e, aktérov v, v rámci e, trvalo udržateľných cieľov, zástupca generálneho tajomníka a táto platforma, ten follow-up, ktorá sa zabez, zaoberala e, sledovaním všetkých iniciatív komisie, je prepojená na agendu 2030, vrátane všetkých pežiacich iniciatív z minulosti i terajšie. Je tu balíček, pokiaľ ide o CSR a takisto e, spojenie ekonomie a ľudských práv. Oni sú zodpovední za koordináciu. Ja som takisto vždy navrhoval, trikrát som kolegyne Miner, ktorá chcela bilaterálne sa stretnúť, aby som to vysvetlil. Ja som prijal pod podmienkou, že jeden za každú politickú skupinu je prítomný. Dva, trikrát sa snažila a nepodarilo sa jej nájsť dostatok kolegov z iných skupín. Ja opakujem ešte raz, po tomto stretnutí pri dverách, kdekoľvek som pripravený, hoď čo skoro idem do dôchodku a budem pokračovať na tejto problematike. Bola to moja obľúbená problematika od roku 2000. Ďakujem. Grazie. Allora. Ďakujeme. 3-4 minútky na rečníka, nech sa páči. Vy začnete, nech sa páči, pán Salas. Ďakujem za všetky tie otázky. Kolega Korát sa pýtal na otázku, ktoré sú veľmi dôležité, zložité. Treba tu zaujať určitú pozíciu a e, zaznelo to, že e, parlament má možno iný názor ako exekutíva, ale to je určite niečo, čo sa v iných krajinách často e, takisto vyskytuje nie je to nič nezvyčajné. Pokiaľ ide o to, čo sme videli na medzinárodných rokoveniach, EÚ často vystupuje s pozíciami, ktoré sú veľmi zložité. Zdajú sa zložité na diskusie, ale počas rokovaní sa EÚ predsa len snaží nájsť určitý konsenzus. Ja som bol e, pri rôznych rokovaniach Napríklad, keď išlo o, o Latinskú Ameriku. Išlo vtedy o otázku zapracovanie článku týkajúceho sa o, ortute v príslušnej zmluve a bola to otázka, ktorá sa týkala všetkých a tie rozhovory, ten rozhovor bol určite e, zablokovaný konečnom dôsledku potom bolo to tak, že zrazu tí, ktorí boli veľmi neflexibilní na úvod, zrazu sa začali e, zmierňovať, keď išlo napríklad o článok, kde šlo o zdravie. Boli tu i zástupcia Sovietského z ministerstva zdravotníctva ku koncu sa to oslabilo a tomu rozumieme, a hlavne pokiaľ ide o, o organizáciu zlučujú toľké národy. Tieto posolstva, ktoré som tu e, e, rozpoznal, treba ich e, e rozpoznať. Sú tu normy, ktoré sú nezáväzné, sú užitočné, ale majú svoje hranice nevedú ku kritériám jednotným, ale naopak veľ, veľmi rozdielne vykladané kritéria. Ideálne by bolo mať to, čo by nás zjednocovalo. Vezmime si napríklad Kongo, ktoré sa tu spomenulo. Každopádne je dôležité, aby existovali pravidlá pre obchodovanie e, napríklad s e, diamantami. Potrebujeme na to grémia, kde sa to dojedná, je tomu často tak, že sa nenačúva tým rokovaniam s inými. A často je tomu tak, že e, pozície niektorých krajín sa tak e, zostria, že sa ani nesnažíme ich oslabiť. Ten dialog v rámci EÚ je veľmi konštruktívny. Podľa mňa sa dosiahli pokroky a tie vlastne nosné princípy, to je dôležitý nástroj pri všetkých našich analýzach, ho je, používame. A snáď malá poznámka, v tých správach sa hovorí o tom, že t- správy sa prijímajú jednomyselne, ale jednomyselnosť v Bezpečnostnej rade OSN neexistuje, takže v zásade to neznamená nič iné, než len to, že nikto sa nevyjadril proti. Tak treba vnímať výsledok hlasovania, pretože v tomto zmysle jednomyselnosť neexistuje. Tak to bola len taká malá podrobná poznámka k tomu, čo sa e, prijalo v OSN. A blížim sa už pomaly k záveru. Ide o demokratický nástroj, ktorý má svoju hodnotu, má svoj význam, záväzný nie je. A ušak treba pracovať týmto smerom. Ďakujem. Ďalší rečník, nech sa páči. Um, Zaznelo tu niekoľko otázok na moju adresu, pokiaľ ide o zložitosť celej veci už tak je e, jasné, že to nie je zlý úmysel. Je ťažké e, robiť ľudské práva. Nemali by sme e, naznačovať, že, že je za tým nejaký zlý úmysel. Je tu snaha urobiť z našej strany to najlepšie. Dobrá práca tohto roka o tom len svedčí. Táto vec je veľmi zložitá. Ak si spojíte všetky tie dnešné e, časti mozaiky, ktoré tu zazneli za 3 hodiny diskusie, tak by som naozaj vás sa spýtal, či máte jasný obraz. Je to... Spája sa to postupne, e, kladieme si otázky, ako sa udialo dnes a keď ide o podrobnosti, Nehovoril som, že ide o otázku procedurálnu. Nehovoril som o tom, že ja som povedal, že je to proc... E, e, ja som mal na mysli politický proces, že s tým procesom sa to spája v ľudskoprávnej rade. Je to tiež bohužiaľ politické grémium na diskusie. Vtedy, hovoríme o roku 2013, e, existujú predsa len 3 roky tieto usmernenia je to výsledok veľkého konsenzu. Pre nás je to obrovský výsledok. E, pred týmito e, riadiacimi princípmi tu nič nebolo. My sme sa obávali, že tento proces, politický proces, ktorý viedol k tomuto uzneseniu, bol e, niečím, čo viedlo k rozkolom. Preto sme boli vtedy veľmi skeptickí. Takisto zjavne sa vám eh, nepáči naša pozícia, ktorú sme zastávali dva roky, nakoniec nás partneri prijali. V konečnom dôsledku si myslím, že bolo tu množstvo kritiky, ale máme teraz skupinu, v rámci ktorej sa stretáme. Máme širšiu agendu než predtým a bude sa hovoriť aj o týchto princípoch OSN v máji e, tu bude samozrejme tá e, zmluva, ale tu bude to i o niekoľko rokov. Medzi časom nebudeme mať k dispozícii žiaden nástroj, len tieto e, usmernenia, princípy, určitý zoznam kritérií, za ktoré všetci sa môžeme postaviť. A je to teda niečo, kde by sme nemali vylievať dieťa s vodou z vaničky. Neviem, či možno dokážem zodpovedať vašu otázku. E, pretože myslím si, že je to fakt života, je tu zmluva, my sme jednoducho my sme hlasovali z viacerých dôvodov. Nebola to naša iniciatíva, ale teraz samozrejme, ako som už bol spomenul, všetky členské krajiny majú záujem. Ak je tu nejaká členská krajina s osobitným záujmom, nemôžem vám presne povedať. Pre mňa v parlamente to nebol zlý deň, netvrdím to len ako kompliment pre vás. Je dôležité, že tu bola táto rozprava, že pretože inde sa nevedie na takejto úrovni. Je to príležitosť na diskutovanie v konečnom dôsledku otázka je, e, čo má byť v zmluve. E, odpovedať tú otázku bude viesť k množ, množstvu diskusí a rokovaniam. Ďakujem. Ďakujem pekne. O týchto veciach sme hovorili už dnes do poludnia. Domnievam sa, že tá definícia bolo to dobre opísané, že sa na tom pracuje. Tak 4 minúty poslednému rečníkovi. E ja mám dve poznámky. Jedna sa bezprostredne týka toho, o čom ste hovorili e, e, vy, e, pán Seri. Viete, uzatváranie dohody si vyžaduje viac času a jednoducho my musíme pracovať s tým, čo máme v rukách. UNDP sú veľmi dôležité tieto princípy, ale sú ale je potrebné skutočne mať niečo praktickejšie. Už som sa ja zmienila o odporúčaní Rady Európy to je plne uznávané členskými štátmi, e takisto aj Európska agentúra pre základné práva, takisto aj Výbor pre práva detí e, koncipovalo e, vyjadrenie k ochrane ľudských práv, práv detí kontexte eh, firemného sektora. Čiže máme veľa odporúčaní, veľa usmernení a tie čakajú na eh, presadenie do života. No a v konečnom dôsledku eh, očakávame aj tú dohodu, ale to neznamená, že sedíme nečinne a čakáme, až to bude. Možno som vyznel trošku príliš kriticky. To by som bol nerád. Viete, existuje E, veľmi veľa e, vecí, ktoré sa dejú na úrovni EÚ, na úrovni členských štátov a sú nasledovania hodné. E, v Ženeve skutočne prežíva taký ten istý dojem z Európskej únie a, a, a týka sa to aj iniciatív na nadnárodnej úrovni. Máme a, a skutočne riešime viacero tém naraz. Myslíme si, že už, už vo viacerých domenách sa e, vlastne, e, tak povediať, znaťahujeme z EÚ a e, dohoda je stále ďaleko. Zdá sa, že Európa ako by bola alergická na stanovenie medzinárodných noriem a samozrejme Európska diplomatická e, služba toto tlmočí aj v Ženeve tento postoj. Ja apelujem na vás, aby ste sa nad tým zamysleli, prehodnotili možno e, určite, že e, na pôde Rady pre ľudské práva v Ženeve každodenne sa venujeme tejto téme. Chápem, že je tu trošku aj politikárčenie, ktoré vstupuje do hry, ale to by nemalo byť e, tou e, neprekonateľnou bariérou. Mali by sme sa snažiť spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým panelistom za ich účasť a za ich prezentácie a chceme sa poďakovať aj tlmočníckému týmu, ktorý má, je v nadčase a prajem všetkým príjemný večer a na tomto